Bon, bah, écoutez, d'abord, moi, je voudrais vous dire... Uh, dovolte, aby som najprv povedal, aký som rád, že začíname na čas rokovanie výboru pre polnospodárstvo. Samozrejme, našim uh, programom je, je vytvorenie uh, výboru, voľba predsedu, ako aj voľba podpredsedov. Je pense que le quorum est Dúfam, že e, nebudeme mať žiadne ťažkosti s voľbami. Miestnosť je plná, všetci sme radi, že sa znovu stretávame. A preto položím veľmi jednoduchú otázku týkajúcu sa kandidatúry na miesto predsedu tohto výboru. Poprosím e, skupinu e, socialistov a demokratov, ktorej e, kandidátom je pán De Castro. Či je tomu skutočne tak? Pán De Castro to potvrdzuje. A preto by som sa chcel spýtať, či chce niekto navrhnúť iného kandidáta na toto miesto. Nie je tomu tak? Donc il n'y a qu'un seul candidat, c'est M. Di no Castro. Čiže máme jediného kandidáta, je ním pán eh, Di Castro. Eh, môžem e, konštatovať, že vyplňujú svoje priznanie o daňových záujmoch, o finančných záujmoch. Je to všetko úplne v poriadku a z toho dôvodu môžeme pristúpiť k jeho voľbe aklamáciou v prípade, že nikto nechce navrhnúť tajné hlasovanie. Navrhujem, aby sme zvolili pána Di Castro aklamáciou. Et je vais donc lui céder la place. A preto mu uvoľním miesto s veľkým potešením. A s tým, že teraz e, zostáva práca na ňom. Thank you. Bene, grazie della fiducia. Diamo subito inizio. Ďakujem pekne za dôveru, ktorú ste mi odovzdali. Prejdime hneď k voľbe podpredsedov. Prvým podpredsedom podľa mojich informácií skupina EPP nominovala pána Nikolesku na funkciu prvého podpredsedu. Pán Nikulesko, prijímate toto vymenovanie? Dostal som informáciu, že pán Nikulesku vyplnil deklaráciu o svojich finančných záujmoch, teda teraz sa opýtam, či sú nejakí ďalší kandidáti na post prvého podpredsedu. Non ci sono altri candidati. Ak nie sú, môžem vyhlásiť pána Nikulesku za riadne zvoleného prvého podpredsedu tohto výboru. Pán Nikulesku, prosím, príďte sa posadiť za predsednícky stôl. Procediamo all'elezione del secondo Viceprezident. Um Prejdeme teraz k voľbe druhého podpredsedu. Ak sa nemýlim, skupina zelených nominovala pána Bového na pozíciu druhého podpredsedu. Pán Bové, prijímate túto funkciu? Aj pán Bove vyplnil deklaráciu o svojich finančných záujmoch a Pýtam sa preto, či sú nejaké ďalšie nominácie na tento pozdruhov od podpredsedu. Ak nie, vyhlasujem pána Bobeho za zvoleného druhého podpredsedu tohto výboru. Pán Bové, prosím, poďte sa posadiť vedľa pána Nikulesku. Môžeme hneď prejsť k voľbe tretieho podpredsedu výboru Agri. Podľa mojich informácií skupina ECR nominovala pána Vojčichovského na post tretieho podpredsedu. Pán Vojčichovský, prijímate túto nomináciu? Dúfam, že som vaše meno bestlavil správne. Dal som informáciu, aj, že aj pán Vojčichovský vyplnil deklaráciu svojich finančných záujmoch. Teda chcem sa opýtať, či sú nejakí ďalší kandidáti na post tretieho podpredsedu výboru Agri. Ak nie sú, vyhlasujem pána Vojčichovského za riadne zvoleného tretieho podpredsedu výboru Agri. Prosím, poďte sa posadiť k pánovi Bove. Mu. No a napokon musíme zvoliť ešte čtvrtého podpredsedu. Ak sa nemilím, skupina ALD nominovala pani Polsen na post štvrtej podpredsedničky. Pani Polsen, prijímate túto nomináciu? Pani Paulsen tiež vyplnila deklaráciu o svojich finančných záujmoch, preto sa pýtam, či sú nejakí ďalší kandidáti na post štvrtého podpredsedu. Ak nie, vyhlasujem pani Paulsen za zvolenú štvrtú podpredsedničku výboru Agri. Prosím, poďte sa posadiť k pánovi Vojčichovskému. týmto sme uzavreli toto ustanovovanie našho predsedníctva celkom šikovne a predtým, ako odročíme schôdzu, chcem ešte povedať aj niekoľko vecí, ak dovolíte, stručne. Dámy a páni, milí kolegovia, je pre mňa veľkou cťou prijať s vašou podporou post predsedu výboru Agri Európskeho parlamentu. Som veľmi poctený dôverok, ktorú ste u mňa vložili a môžem vás ubezpečiť, že budem sa plne angažovať vo svojej funkcii predsedu. Budem sa predovšetkým snažiť o to, aby sme zabezpečili, že návrhy, ktoré bude prekladať tento výbor, aby sa odňovali na vyšších miestach. A že budú zodpovedať novým zodpovednostiam, ktoré vyplývajú z nového postupu spolurozhodovania. Tento postup podporuje a zvyšuje prestíž e, tohto parlamentu, pretože zvyšuje váhu názorov zástupcov občanov až do včerajška toto boli oblasti, kde mala kompetencie iba rada. Ak však Íry dovolia, situácia sa zmení. Teraz tieto závažné rozhodnutia budú v rukách riadne zvoleného parlamentu. Teda prepojenie medzi prijatými rozhodnutiami a osobami, ktorí prijali, ktoré prijali tieto rozhodnutia, bude jasnejšie voľby, ktoré prijali a rozhodnutia, ktoré prijali občania vo voľbách, e, sa jasne prejavia. Je to výrazný krok aj v otázkach posilenia identity Európy. Európa mala v minulosti ťažkosti v oblasti reprezentácie svojho spoločného kultúrneho dedictva. Teda toto rozhodnutie zlepší otázky kompetencie, rozdelenia kompetencií v Európe a tiež e, zvýšenej váhy tejto kompetencie nielen z formného hľadiska, ale tiež e, v konkrétnych otázkach. Toto všetko prebehne v parlamente, ktorý bude mať kľúčovú úlohu v budúcnosti Európy. Teraz sa musia príjmať rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré príjme tento parlament, budú mať e, obrovský vplyv a význam. Budeme spoločne definovať zdroje a rozhodnutia, ktoré budú hýbať spoločnou polnospodárskou politikou Európy po roku 2013. rozpráva už začala a my, kolegovia, budeme zohrávať veľmi dôležitú úlohu v pokračovaní tejto rozpravy, ktorá by mala priniesť jasnejšie tvary ambíciám Európy v otázkach eh, modernizácie svojozbarského systému, ktorý bude udržateľný z dlhodobého hľadiska. Ja ako predseda tohto výboru veľmi rád budem zastupovať všetkých vás za našu spoločnú prácu v tomto výbore